Vážené dámy a páni, veličenstvo, v mene poslancov Európskeho parlamentu vás srdečne vítam v, eh, tu v parlamente v Štrasburgu. Vítajte. Je to už vaša štvrtá návšteva a to je E, symbol vašej dôvery, vašeho priateľstva, vašeho ocenenia tohoto parlamentu i občanov našej EÚ. I vaša delegácia je tu veľmi vítaná. Vítam osobitne oboch predsedov komôr e, parlamentu, predsedu Senátu predsedu e, snemovne poslancov a osobitná cťou je nám, že tu máme i mladých študentov z Jordánska, ktorí sprevádzajú vašu delegáciu, sú na tribúne a vítame ich. Buďte všetci vítaní. Veličenstvo, v mene parlamentu opakujem to, čo som už uh, urobil, ale ešte raz tak činím vo vašej prítomnosti. Chceme vám uh, vyjadriť uh, sústrasť a súc, súcitenie s uh, vraždou vašeho, smrťou vašeho pilota. Všetci, všetci sme myšlienkami s pozostalými s veľkým e, rozčarovaním sme sa dopočuli o tejto, o tomto čine, o smrti tohoto mladého pilota. Všetko prekračuje našu predstavivosť. Takéto e, zločiny, že sú možné barbarské zločiny tzv. islamského štátu nás naplňajú e, rozčarovaním a hrôzou ktoré sú proti všetkým hodnotám a normám, ktoré nás spájajú. Na úteku pred krutostiami teroristov a občianske, pred občianskou vojnou eh, vo vašej susednej krajiny Sýrii viac ako 1 milión sírskych utečencov našli ochranu v Jordánsko, Jordánsku. V Európskom parlamente obdivujeme veľkodušnosť jordánskeho národa a sme si veľmi dobre vedomí toho, aké výzvy to znamená pre vašu krajinu. Dovolte mi preto v mene A preto mi dovolte, prosím, vám, vášmu národu, dosvedčuje to aj potlesk, vyjadriť solidaritu s vašou krajinou v týchto náročných časoch. Chceme Jordánsku, alebo Jordánsko podporiť na ceste reforiem. Vy, vaše veličenstvo, ste začali na tejto ceste a vyšli ste v ústretí svojim občanom, ktorí žiadali si reformy. A poznali ste, že reformy do regiónu prinesú mier a dodržiavanie ľudských práv aj v rámci Medzinárodnej aliancie proti tomu tzv. islamskému štátu sú Jordánsko a Európska únia partneri. Chceme, aby jordánsky národ mohol žiť dôstojne a v bezpečnom prostredí. Vy, vaše veličenstvo, už dlhé roky rozhodujúco prispievate k tomu, že sa do regiónu migrácia a bezpečnosť. No aj v týchto dňoch vaša krajina zohráva hlavnú úlohu boj proti teroristom na zemi. Sila, ktorou bojujete proti terorizmu a extrémizmu, si zaslúži našu úctu. V tomto ťažkom období pre menšiny je Jordánsko naďalej tolerantnou krajinou, kde ľudia bez ohľadu na svoju vieru dokážu žiť mierovo. Jeden vedľa druhého. Vaša účasť na mierovom pochode na protest proti útokom na Charlie Hebdo bol preto, bola preto silným signálom, ktorý v mene celého parlamentu vítam s, s vďakou. Mit diesem týmto signálom ste ukázali, že Jordánsko je proti terorizmu a prikláňa sa na stranu tolerantnosti, rešpektu a úcty. A vaše veličenstvo práve sme o tom hovorili, vaše nasadenie mierové riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu ukazuje, že spolu s nami a my spolu s vami máme rovnaké hodnoty a normy. Tieto nás musia viesť, aby sme dokázali čeliť výzvam v tomto náročnom období. Skutočný alebo priateľa poznáš v núdzi, no a my sme hrdí na to, že Jordánsko jeho kráľ sú našimi priateľmi a spojencami. Vaše veličenstvo, vítam vás v Európskom parlamente a máte slovo. v mene milosrdného a zhovilého, Boha, vážení poslanci, ďakujem vám, Jordánsko e, si váži dlhodobé priateľstvo s touto inštitúciou a vážim si vaše pozvanie dnes tu môcť prehovoriť. Chcem poďakovať tiež občanom Štrasburgu za ich pohostinnosť. Toto mesto vždy predstavovalo symbol prechodu od vojny k mieru, symbol zmierenia a jednotnosti Európy. My friends. Vážení priatelia, ľuďom sa darí tam, kde je vzájomná dôvera a rešpekt. Na tom je postavená civilizácia. Tedy je lepšia budúcnosť. Ale spolu žitie treba znovu obnovovať a obnovovať v každou generáciou. Spoločné blaho možno e, obhájiť len keď budeme bdeli a konať. A to znamená niečo viac než len bezpečnostné opatrenia. Ľudstvo sa musí brániť myšlienkami, spravodlivosťou, ekonomickou a sociálnou inklúziou. Dnes tieto výzvy majú osobitnú dôležitosť Náš svet je pod tlakom útokov teroristov, ktorí sú nemilosrdní. Nie sú motivovaní vierou, motivovaní sú silou, snažia sa e, roztrhnúť krajiny a komunity, snažia sa ich uvrhnúť do sektárskych konfliktov a celému svetu pôsobia utrpenie. E, ISIS ktorý zavraždil nemilosrdne hrdinského pilota Jordánska, nás všetkých rozhorčil. Naša odpoveď bola rozhodná a náš boj bude pokračovať. My a ďalšie arabské a moslimské štáty neobhajujeme a nebojujeme len za našich ľudí, ale za našu vieru. Je to boj, ktorý musia v prvom rade konať e, moslimské národy a štáty. This is a fight. Je to boj e, v rámci islámu. Súčasne nebezpečenstvo extrémizmu musíme vnímať tak, aké je. Je globálne. Hrozba nie je len pre Sýriu a Irak zasiahla Líbiu, Jemen, Sinejský polostrov, Mali, Nigériu, Africký roh, Áziu, Ameriku, Austráliu. Európa trpí útokmi a ukázala obrovskú odvahu. Vaši priatelia sú s vami. V januári Rania a ja sme sa pridali k miliónom Francúzov, ktorí spoločne pochodovali proti násiliu a zastrašovaniu. Ženy priatelia, dnes sú v Európe ľudia, ktorí si ešte pamätajú pustošenie, ktoré zasiahlo kontinent koncom 30. rokov. A potom nasledovala e, svetová vojna kvôli e, agresívnej expanzionistickej ideológie, ktorá bola založená na nenávisti a ktorá nerešpektovala podstatu ľudskosti. Európska vojna sa stala vojnou svetovou dnes bojujeme podobnú vojnu. Vojnu proti ideológii takisto expanzionistickej, ktorá sa napája z nenávisti a ktorá pácha vraždy v mene Boha a náboženstva, aby obhájila zlé činy, ktoré netoleruje žiadne náboženstvo, teda vojnu proti teroristom, eh, ktorí nerešpektujú hodnoty islámu a ľudské hodnoty. Naše víťazstvo teraz závisí od našej jednotnosti. Európa tu má rozhodujúcu úlohu. Len ak budeme spolupracovať, budú môcť naše regióny e, zničiť zdroje podpory teroristov a budeme môcť zastaviť ich činy. Je tiež rozhodujúce, aby naše regióny obnovili zdroje našej veľkej sily, vzájomný rešpekt, ktorý spája a ktorý nás udržuje. Mladí ľudia osobitne musia byť inšpirovaní hodnotami, ktoré odmietajú násilie, vytvárajú mier a budujú inkluzívnu spoločnosť. Chcem navrhnúť tri oblasti významu. Prvou je zmysluplná výmena medzi e, náboženstvami, zapájanie ľudí tam, kde žijú, Eh, dialog rešpektujúci, ktorý je základom všetkých spoločností. Útoky na iných, vyčlenovanie iných, urážanie iných, urážanie ich viery a ich presvedčenia, to určite nie je spôsob cesty vpred. Budúcnosť, eh, budúcnosť spočíva v jednote a v rešpektovaní, nie v rozkole a v stereotypoch. Europe is an important Európa je dôležitým partnerom v, týchto, v tomto úsilí. Osobitne tým, že pomáha zast- zastaviť globálny nárast islamofóbie. Tento jed e, vychádza z nesprávnych presvedčení ale nenahráva nahráva týmto extrémistom. Preto je dôležité vyjasniť, čo to naozaj znamená byť muslimom ja a množstvo ďalších moslimov sme sa od e, detstva učili, že naše náboženstvo žiada rešpektovanie a starosť o iných. E, prorok Mohamed, nech je požehnaný, povedal, že nikto nemá vieru, ak nemá vieru e, pre svojho suseda. Toto znamená byť moslimom. Medzi mnohými prívlastkami, ktoré počujeme pre Boha sú slova zhovievavý a milosrdný. Celý život, každý deň som počul a použil, používal ten pozdrav salam aleikum, teda želanie iným, aby boli požehnaní mierom. A toto je to, čo, čo je podstatou byť moslimom.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 This mešitu, kostol alebo synagógu. This is what it means to be a Muslim. Toto je podstata eh, eh, toho, čo, v čom spočíva byť moslimom. Toto sú hodnoty, ktoré odovzdávame našim deťom a oni ich odovzdajú ich deťom. Priatelia, som naozaj otrasený a zdesený nedávnymi útokmi v niektorých krajinách proti kresťanom, a e, menšinovým komunitám. Je to útok proti ľudskosti, rovnako tak útok proti islámu. Arabskí kres, kresťania sú integrálnou súčasťou našeho e, regiónu, jeho minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Jordánsko je moslimská krajina s hlboko zakorenenou kresťanskou e, komunitou Spoločne jordánsky ľudia tvoria e, nerozdielnú spoločnosť priateľov a partnerov pri vybudovávaní našej krajiny. Moslimovia na svete zohľavajú dôležitú úlohu pri globálnom porozumení. Naša viera, ako aj vaša, prikazuje zľutovanie, mier a toleran- e, tolerovanie. Rovnako ako vaše náboženstvo, E, žiada rovnakú ľudskú dôstojnosť pre každú osobu, ženy, mužov, susedov a cudzincov. Tieto, z, e, títo zločinci islamu, ktorí popierajú tieto pravdy, sú prečíslení oceánom veriacich 1,6 miliarda moslimov na celom svete. My sme vlastne najväčším cieľom týchto teroristov, ale my im nedovolíme, aby napadli našu vieru. Milí priatelia, druhá oblasť, ktorá je kľúčovou pre svetovú harmóniu, to je medzinárodný systém, ktorý bude všetkým ľuďom eh, poskytovať rešpekt, ktorý chcú a si zaslúžia. Opätovne počúvam otázku, prečo svet nebojuje za práva palestínčanov. Stále mierový proces eh, zlyháva. A chcem vám povedať, ako vyzerá reálne táto situácia čoraz viac e, izraelských osadníkov a budov menej rešpektu pre okupované palestinské oblasti. Toto je nebezpečné posolstvo. Napáda vlastne dôveru v medzinárodné právo a komunitu. Ohrozuje e, piliere svetového mieru, že totiž konflikt e, musí byť vyriešený politickými prostriedkami, nie silou, nie násilím. Extrémistom to dáva veľkú silnú zbraň využívajú nespravodlivosti a e, pretrvávajúce konflikty, aby si vytvorili legitímnosť a e, získavali zahraničných bojovníkov naprieč celou Európou a celým svetom. Je na čase, aby sme mysleli na budúcnosť. A na to, ako tento prebiehajúci konflikt bude naozaj stále napájať nenávisť, násilie a teror na celom svete. Ako by sme mohli bojovať ideologický boj, ak nedokážeme dláždiť cestu vpred v oblasti palestínsko-izraelského konfliktu. Naše krajiny musia byť zjednotené a poskytovať určitú hybnú silu smerom, smerom k, ku konečnému uspokojivému e, riešeniu. Dámy a páni, Tretia kritická snaha alebo úsilie je vytvorenie e, väčšej miery nádeje. Radikalizácia e, e, vzniká z ekonomickej neistoty a exklúzie. Ak chceme mierumilovný svet, potrebujeme príležitosti pre ľudí, aby dokázali naplňať svoj potenciál a budovať si dobré životy. Pomôcť im, nož takto je silné posolstvo rešpektu Európsky parlament uznal význam vytvárania sociálnych a ekonomických príležitostí a vymenoval rok 2015 za eh, rok eh, rozvoja. Pre Jordánsko rozvoj je prioritou. Napriek všetkým regionálnym výzvam sme vyvíjali tlak na to, aby sa splnili nevyhnutné eh, požiadavky rast, pracovné miesta, zlepšenie kvalita života prostredníctvom reform a partnerstva E, partnerstva takého, aké, aké je to s vami. Jordánske hodnot, e, Jordánsko si cení naše silné e, partnerstvo s EÚ a jej členskými krajinami a sme odhodlaní spolu s vašou podporou pracovať spoločne smerom k lepšej miere partnerstva. Jordánsko takisto berie vážne svoje morálne povinnosti voči iným. Napriek nedostatočným zdrojom jordánske obyvateľstvo otvorilo svoje náručie utečencom, ktorí utekajú zo zdrojov regionálneho násilia. Ako už povedal pán predseda, Jordánsko prijalo tisíce irackých kresťanov za posledný rok. Okrem toho e, ešte 1,4 miliónov sírskych utečencov, to je 20 populácie za posledných e, niekoľko rokov. Je to viac, ako keby Francúzsko e, prijalo celé e, obyvateľstvo Belgická. Naša malá krajina je tretím, treťou, najväč, treťou najväčšou krajinou na svete, ktorá príjma najväčšie množstvo utečencov. A my potrebujeme pomoc pri plnení tejto globálnej zodpovednosti. Priatelia, vaša podpora vysiela posolstvo. Nie len mojemu obyvateľstvu, ale všetkým tým, ktorí hľadajú cestu vpred k mieru a k umiernenosti. Európa je s vami. Naše regióny, naši ľudia, určite nenajdu lepších partnerov a susedov než nás navzájom. História, geografia a budúcnosť nás spájajú. Nech nás nikto nerozdeli, pretože spoločne môžeme vytvoriť piliere vzájomného rešpektu, ktorý podporí spoločné blaho pre budúce generácie. Ďakujem. Vaše veličenstvo, ten potlesk musíte vydržať. Nechcela by ste tak dlho tlieskali, ale mal som pocit, vaše veličenstvo, že kolegovia by tlieskali ešte dlhšie, pretože myslím, už dlho e, sme v parlamente nepočuli podobný prejav. Ja vám srdečne ďakujem, vždy ste u nás srdečne vítaní a myslím, že kolegyne kolegovia svojim podleskom vyjadrili vaše veličenstvo Mnohé z toho, e, čo ste hovorili o svojej krajine, o obyvateľstve a o svojich predstavách, mnohým z nás ste hovorili zo srdca. Ďakujem veľmi pekne.